Cené dámy a páni, poprosím vás, uh, e, usadte sa. Budeme teraz hlasovať o kvestoroch. Je to elektronické hlasovanie. Máme nasledovné kandidatúry k dispozícii, ktoré som obdržal. Vieš. folgende kandidaturen habe ich erhalten catherine takže nasledovné kandidatúry Catherine Bieter Cornelius de Jong Karol Karski, Andrej Kovačev Bohuslav Liberácky a Elizabeth Mora Šarkie. Kandidáti mi oznámili, že boli navrhnutí s ich plným vedomím. Chcel by som pripomenúť, že v prvom a druhom volebnom kole potrebujú kvalifikovanú väčšinu, v treťom kole stačí jednoduchá väčšina. Začneme hneď rokovať, rovnako ako včera, kde sme hlasovali o voľbe podpredsedov parlamentu. Takže máme šiestich kandidátov na 5 miest. To znamená, že platné budú hlasovacie lístky kde bude, teda nie hlasovacie lístky, ale hlasovania, kde bude maximálne 5 kandidátov zvolených. Nie, nemusíte voliť piatich, môžete voliť aj iba jedného, alebo iba jednu kandidátku, alebo viacerých, ale nie viac ako 5 kandidátov. Teraz sa vás pýtam, či sú tu nejaké pripomienky ohľadne technického priebehu, potrebujete objasnenie, alebo môžeme vychádzať z toho, že tento postup bude pokračovať tak, ako sme ho, pre, ako sme ho tu mali včera, že ho poznáte. Pani kolegyňa, pán kolega Ferovšta to teda odsúhlasil. Vidíme, že tu nie je žiadna pripomienka, takže vychádzam z toho, že ste sa už zacvičili. Takže Takže, ctené dámy a páni, prejdeme k, hla- k hlasovaniu o kvestoroch. Otváram hlasovanie.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 Äh, Poprosím o chvíľu strpenia. Ja som neuzatvoril hlasovanie. Ešte je tu stále veľa kolegov a kolegyne, ktoré e, prichádzajú iba do miestnosti. Nemôže predsa byť ukončené hlasovanie, to takto jednoducho nefunguje. Ja som ešte hlasovanie neukončil pretože ešte stále tu máme kolegov a kolegyne, ktorí vchádzajú do miestnosti, musíme to anulovať a musíme to urobiť ešte raz, takže poprosím o chvíľu strpenia. Poprosím pri týchto voľbách o chvíľu strpenia. Neviem, čo sa tu udialo z technického hľadiska, ale ja som jednoducho nepovedal, že končím hlasovanie a preto nemôže byť ani sčítaný ten údaj, ktorý vidíte na tabuli, pretože sme povedali, že budeme o 13. hlasovať, už je 13.05 a ešte stále sú tu kolegovia, ktorí prichádzajú. Tu súvisia si aj s výťahmi. Ja som preto neukončil hlasovanie a musím ho teraz zopakovať. Poprosím. Vážený pán predseda, ja som chcel iba mať faktickú pripomienku. Podľa môjho hľadiska je celkom jasné, že keď otvoríte hlasovanie, tak počet ľudí, ktorí sú tu, je už obmedzený a je celkom zrejme, že ľudia stále vchádzajú a odchádzajú z miestnosti a ja si myslím, že nemá zmysel, aby sme predlžovali hlasovanie, pretože poslanci vchádzajú a vychádzajú z parlamentnej miestnosti plenárnej. Vždy to tak bolo. Takže z tohto dôvodu, vážený pán predseda, na záver myslím, že hlasovanie a jeho opakovanie by mohlo jednoducho podkopať výsledky, ktoré boli práve dosiahnuté. Ľudia sa rozhodli takýmto spôsobom hlasovať, ako budú hlasovať a my nemôžeme zmeniť pravidla hry, že ako, keď už bolo hlasovanie ukončené. To je podľa môjho názoru takto. meine abgeordnete in diesem hause müssen regeln eingehalten a pravidlo je, že hlasovanie sa ukončí vtedy, keď ja ho vyhlásim za ukončené. A ja som to hlasovanie za ukončené nevyhlásil. Ich hatte diesen Wahlgang nicht ja som tieto voľby nevyhlásil za ukončené. Ak tu v parlamente niektorý z technikov stlačí tlačítko, tak ja jednoducho tomu nemôžem síce zabrániť, ale voľby nie sú právoplatné a preto tieto voľby zopakujeme. So, meine Damen und Herren, da Takže dámy a páni, prosím vás, aby to skutočne prebehlo čo možno najkorektnejšie, aby som nikomu takúto pripomienku neuprel a ja zo Solidarity som teda čakal na kolegov, ktorí ešte boli vo výťahoch. Teraz hovorím, že začneme ešte raz hlasovať, potom dám k dispozícii 2 až 4 minúty na volenie a potom ukončím hlasovanie. Až keď poviem, že končím hlasovanie, tak až potom môžu technici v tomto parlamente stlačiť patričné tlačítka. Ja vás poprosím, aby sa toto dodržalo. Ďakujem. Takže, ctení kolegovia a kolegyne, ja otváram hlasovanie. haben alle abgeordneten abgestimmt. hlasovali teda všetci poslanci? dann ist der wahlgang geschlossen. ich bitte jetzt. takže tým končím hlasovanie a môžeme teraz čítať hlasy. das ergebnis ist wie folgt. frau Výsledky sú následovné. Pani Moran Šatie má 452 hlasov, pán Liberacký, eh, pán Liberacký 434, pani Belder 425 hlasov, pán Kovačev 420 hlasov, pán Karsky 288 hlasov a pán De Jong 152 hlasov. Potrebná väčšina bola 339 hlasov z celkového počtu hlasov. 19 hlasov bolo neplatných, to znamená tak, že väčšina bola 339 hlasov. A zvolení sú teda pani Morán Šatie, pán Liberacký, pani Vierder a pán Kovačev. Gratulujem k vášmu zvoleniu. So, wir brauchen jetzt Tak, a teraz potrebujeme ešte druhé kolo volieb. A chcel by som sa spýtať kolegu, kolegu Karského a pani De Jong, či eh, pokračujú aj do ďalšieho kola pán De Jong. Áno, pán Karský. Áno, dobre. Takže poprosím pripraviť to v tejto podobe.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 Hlasovali všetci poslanci? Takže končím hlasovanie. Auf Herrn Karski hat 347 Stimmen, auf Herrn Jung 201. Pán Karski má viac hlasov a týmto je aj zvolený. Získal tú potrebnú väčšinu. Thank you. Ctené dámy a páni, takže sme absolvovali všetky hlasovania. Gratulujem kolegom, kolegom za zvolenie, ich zvolenie. A teraz budeme mať už iba ďalšie hlasovanie. To je o hlasovanie o počte členov vo výbore. Máme tu uznesenie konferencie predsedov. A kto súhlasí s týmto um, záverom, tak prosím, naznačte rukou. Kto je proti tomuto uzneseniu konferencie predsedov? Kto je proti?